spracovať. Rád by som vám tiež povedal, že tento týždeň predseda rady a ja podpíšeme v súlade s článkom 74 eh, našho rokovacieho poriadku podpíšeme dokument a eh, jeho presne znenie sa potom zverejní v zápisnici. Teraz Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to um, návrh programu. Schválila konferencia predsedov 4. marca 2010 v súlade s pravidlom 130.